a nie je to teda miesto podnikania, kde e, má byť podľa tej zmluvy zamestnanec. E, ďakujem pekne, ďakujem. E, koniec diskusie, zajtra o 12. prebehne hlasovanie. A teraz ďalej. Správa Fraga STVS. Slovo dávam Ospravedlňuje sa pán predsedajúci pánovi Matovi. Ďakujem, pán predseda. Ja e, si beriem slovo v mene pani Fra, ktorá nemohla e, kvôli ochraňu e, prísť. Výbor pre rybolov sa rozhodol vypracovať správu o strategii rybolovu v Tichomori, pretože tri politiky spoločenstva, ktoré platia pre tento región, vyžadujú <clears throat> väčšiu koordináciu, ak chceme dosiahnuť E, znásobujúci sa efekt a zmaximalizovať prínos e, a prospekt pre e, tento región. Čo týka obchodnej politiky, je tu predbežná dohoda ekonomického pridruženia z Papou Novinou a z Fidži, ktorá E, ich rokovanie sa teraz preusilo, aby e, sa začal rokovať s celým regiónom. Čo sa týka um, e, obchodnej politiky, EU je um, druhou najväčším partnerom tohto regiónu okrem Austrálie ale len 2% týchto prostriedkov pre rozvoj sa venujú rybolovu. Čo sa týka rybolovnej politiky, je treba pripomenúť vysokú hodnotu um, týchto zdrojov Tichomoria, kde sú hlavne migračné stavy rýb, hlavne nejakou V ekonomickom záujme, ktorý je predmetov e, tom týchto surovín, e, dospelo k e, <clears throat> neregulovanému rybolovu, ako v státoch ako Vanuatu a Fiji, ktoré sú na zozname štátov, ktoré spolu s um, flotilou Uh, Je to strategický region pre um, budúcnosť eh, tohoto regiónu a Európska únia je členom e, ORP a podpísala dohodu s Kiribati e, po zlyhaní rokovaní e, o dohodách s Mikronéziou a Salomonovými ostrovmi. EU zmenila svoju politiku exkluzivity s tretimi štátmi pri rokovaní s ostrovmi Kúb a Tubolu, pretože ich vody e, sedia s medzinárodnými vodami, kde lovia naše flotily. A okrem e, toho e, sú tiež blízko fabrik v Latinskej Amerike, kam smeruje väčšina ich úlovku. Rybolov je jedným z mála príjmov, alebo spôsobov získania príjmov pre tieto štáty. Zaviedlo sa tam tzv. zlaté pravidlo, že colné výhody sa môžu týkať len produktov, ktoré priamo pochádzajú z týchto krajín. My Vyžadujem, aby sa to vzťahovalo aj na zmrazené produkty. Správa obsahuje dlhodobú a strednodobú stratégiu. Je treba znovu rokovať s Kukovými ostrovmi aj z Tuvalu. Je treba spolupracovať s ostrovnými štátmi pri využívaní rybolovných zdrojov Taktiež je treba bojovať proti neregulovanému nezákonnému rybolovu. Je treba využívať e, základné nástroje, ktoré máme k dispozícii. Zo strednodobého dlhodobého hľadiska komisiu vyzývame, aby e, vytvorila užšiu spoluprácu s týmito štátmi prostredníctvom príslušnej dohody na základe bilaterálnych dohôd s krajinami, ktoré to majú záujem. Chceme vytvoriť príslušný režim správovania tejto oblasti, bojovať proti nezákonnému neregulovanému rybolovu. Taktiež táto dohoda by sa mala e, zakladať na režime pridelených e, dní príslušným plavidlám. Ďalej pri rokovaní o dohode by sme mali využiť príslušné e, spôsoby, aby sme využili Európsky e, fond pre rozvoj. Taktiež by sme mali navýšiť fondy e, pre, e, na podporu rybolov v týchto krajinách. A správa taktiež hovorí o tom, že by sme sa mali sústrediť regionálnym spôsobom. Mala by tam prebehnúť multilaterálna spolupráca s signatármi dohody a taktiež by sme mali zaistiť prístup flotile spoločenstva k rybolovným zdrojom v tento regióne. Ďakujem. Thank you very much. I give the floor to Mrs. Uh, Commissioner. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani komisárka Damenaki. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem pani spravodajkyni, pani Fraga z výboru pre rybolov a tým, ktorí prezentovali túto tému v Tichomorskom regióne, sú záujmy Európskej únie. 60 globálneho výlovu tropického tuniaka pochádza z tohto z tejto oblasti. Európska únia má jasný záujem pri vyvíjaní efektívneho rybolovu v Tichomori. Dovolte mi vymenovať priority Európskej únie. Trvalo udržateľné rybné hospodárstvo, boj proti nelegálnemu rybolovu, budovanie kapacít spolu s, a pomoc malým ostrovným štátom a ich vláda. V súlade s našim oznámením o externom rozmo- rozmere spoločnej rybolovnej politiky komisia sa rozhodla podporovať trvalo udržateľné a transparentné rybné hospodárstvo vo vodách svojich partnerov. Takisto podporujeme rozvoj a implementáciu regionálnych stratégií, ktoré vychádzajú z podobných hodnôt v oblasti, v oblasti Tichomoria. Som veľmi rada, že Európsky parlament podporuje tie isté princípy a ciele v tomto regióne. Dôležitosť Európskej únie ako trhu vysvetľuje aktívnu participáciu Európskej únie v západnej a strednej, v Komisii pre západné a stredné Tichomorie, aj keď e, prítomnosť Európskej únie nie je až taká výrazná. Ako správa navrhuje, pokúšame sa posilniť prítomnosť Európskej únie v tomto regióne a z tohto hľadiska e, si myslím a dúfam, že parlament podporí závery nového protokolu, z, ktorý sa týka dohodov z Kiribati. Komisia v zásade akceptuje dohodu z Nauru a takisto za zvláštnych podmienok e, aplikuje všetky hodnoty, ktoré sa spomenuli v tejto správe. Treba plnú transparentnosť, treba, aby všetky opatrenia dohody z Nauru sa splnili, aby sa e, tým pádom naplnili jej ciele, aby sa zabezpečila kompatibilita cieľov, čím by sa využili exkluzívne rybolovné zóny. Rybné hospodárstva hrajú dôležitú úlohu pre malé ostrovné štáty a komisia podporuje ich ambície, kým zároveň zabezpečuje zastrešujúci cieľ trvalo udržateľného rybolovu. Ako to bolo počerknuté vo vašej správe, tieto ciele by mali byť eh, jadrom integrovaného prístupu v tomto regióne a zabezpečiť súdržnosť jednotlivých európskych politík tohto sa týkajúcich. Európska komisia zabezpečuje túto súdržnosť a pri všetkých svojich aktivitách v regióne aby bolo lepšie možné zosúľadiť e, ekologické politiky, obchodné politiky, rybolovné politiky a politiky rozvoja. Dovolte mi záverom povedať, že opäť vítam túto včasnú iniciatívu, ktorá prichádza v ten pravý čas. Ďakujeme, pani Dana Maki. Tým končí naša diskusia a e, stretneme sa zajtra na obed. A teraz sa dostávame k správe pána Chalavakosa obmedzenie rybolovu v územných, v vodách v územnom more, Čiernom mori, riešenie